hlasovania e, pre voľby e, predsedov a kvestorov neboli potrebné. Navrhujem, aby sme presunuli začiatok ďalšej schôdze na 20. hodinu. Ak nikto nemá nič proti tomu, tak to považujem za schválené. Do 20. hodiny je zasadnutie prerušené. Well no nemluv.